a tu sa musíme um, obmedziť, lebo to je budúcnosť v rámci budúcej industrializácie. E, treba e, tieto um, predpoklady postaviť. Äh, Týmto sa končí spoločná rozpráva. Hlasovanie o správach sa bude konať zajtra a teraz prejdeme k ďalšiemu.